samotné hlasovanie. Uznesenie e, občanov Talianska a Estonska, ktorí sú zadržiavaní v Indii. Tu je návrh politických skupín. Hlasujeme o návrhu zelených. Za proti. Zdržali sa. Zamietnuté. za návrh ENF, proti, zdržali sa zamietnuté. Celý návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. uznesenie e, k etiópii spoločné prvný, prvý návrh EUL GU kto je za proti zdržali sa zamietnuté overíme si elektronicky Otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté väčšinou hlasov. Celý text uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa. Je to prijaté. teraz e, rezolúcia Ideme hlasovať o uznesení o Severnej Koreji. Spoločný návrh uznesenia odsek 4, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz o celom texte uznesenia hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Uznesenie bolo prijaté. a končíme hlasovanie. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a všetkým vám želám šťastný návrat domov. Zápisnica z dnešného rokovania predložíme na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia, ak nikto nebude proti. Toto uznesenie dostanú všetky orgány aj